Takže dámy a páni, dobré ráno. Navrhujem, aby sme okamžite začali našou prácou. Sme pri bode 9 programu výmena názorov s dokumentami o následujúcej správe o iniciatíve o novom prístupe EÚ k demokracii a ľudským právam Hodnotenie akti- činnosti EÚ, Fondu pre demokraciu, o tom sme hovorili na včerajšom stretnutí, ak si dobre spomínam. E, no a spravodajca je tu. Máme ho teda, je z EPP. Od roku 2013 sekretariát EED sa stal plne operatívnym 1. júla a a dúfame, že mm, budeme schopní opísať viac menej dva roky činností, ktorých sa táto správa týka. Táto správa teda pôjde do pléna. EED. Bolo tu 119 iniciatív, 46 z bezprostredne susediacich krajín z Tuniska, Sýrie, 73 je z východnej časti. Geografické jadro činnosti pôvodne sa malo zameriavať na susedstvo a je tu rozpočet, ktorý je vlastne mixom e, operatívnych projektov a dobrovoľných príspevkov členských krajín. Dúfame, že sa vytvorí veľká pridaná hodnota a zo strany EP pán Krebs Naozaj sa ospravedlňujem za výslovnosť vášho mena. Ehm, nám predstaví správu a vyhodnotíme si teda činnosť tejto nadácie. musíme vymenovať tieňového spravodajca. Niektorí e, to neurobili, takže prosím, ak by ste mohli kontaktovať sekretariát tak, aby sme vedeli, kto aktívne pracuje na tejto agende. Takže bolo rozhodnuté, že dnes ráno sa zorganizuje stretnutie, aby sme si mohli vypočuli eh, našich hostí vyhodnotenie alebo ich pohľad na minulosti a možno aj budúcnosť. Takže začneme video. Eh, videom od pána Richarda Youngsa, eh, ktorý pracuje v Carnegie Europe a potom začne výmena názorov. Dúfam, že to video bude fungovať. Áno, nech sa páči. Associate of the Carnegie Endowment for International Peace. I'm grateful for the opportunity to make this very short contribution to the committee's inquiries.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 Teraz e, mám to potešenie privítať tu Nikola Ružieho, výkonného Európskeho partnerstva pre demokraciu a spolupredsedu e, siete pre ľudské práva a demokraciu. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem za pozvanie. E, ja sa skôr považujem za praktika ako za experta. Je veľmi ťažké e, nadviazať na Richarda, pretože on ide priamo k veci. Dúfam, že teda môžem povedať, že mm, úplne s ním súhlasiť a súhlasím a pokúsim sa ho možno doplniť a zrejme to uľahčí aj prácu spravodajcov. Pre mňa je veľmi ťažké vyhodnotiť prácu organizácie po takom krátkom časovom období, ale súhlasím, že príspevok bol veľmi pozitívny. Keď sa pozriete na ukazovatele, správe tam je mm, niekoľko požiadaviek, to je dôležitý prvok na zváženie, taktiež krajiny, ktoré podporujú finančne na organizáciu a kvalitu diskusí, eh, v, ktoré boli zorganizované v Bruseli, to je tiež súčasť práce D, tak naozaj vidíme, že je tam pridaná hodnota. K podpore nepodporovaných by som chcel povedať, že skutočne vidíme veľmi veľkú uh, koherentnosť v nástrojoch na podporu týchto hráčov, napríklad financovanie rôznych vecí, krízy, um, odborného vzdelávania a tak ďalej. E, sú tu teda noví aktéry, ktorí dostávajú podporu tomto smere a to je zamerané na takú úvodnú fázu. To je potrebné. Pokiaľ ide o geografickú rovnováhu, myslím, že naozaj vidíme, že, že dopyt a ponuka boli rešpektované a ako Richard povedal, inštitúcia je veľmi komplexná pokiaľ ide o nové krízy, aktéry, ktorých možno podporiť a a súlad so strategickými cieľmi. Kvalita týmu. To je dôležitý faktor. Dôveryhodnosť a skúsenosti týchto ľudí sú veľmi užitočné. Proces je teda ten, ktorý sa uplatňuje, veľmi primeraný súčasným výzvám, pretože hoci niektoré iniciatívy existovali e, v iných miestach, ich e, spojenie znamená väčšiu koherenciu. Bola to výzva, ale je to teraz e, úspešné. Ešte posledná pozitívna vec je otvorenie sa EED výboru takých praktikov. Spomenul som členské krajiny vlády a tak ďalej, ale medzinárodné organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, prvé spoločné stretnutie dokázalo, bolo tam teda veľa rozličných hráčov, kedy sme vlastne oslavovali Medzinárodný deň demokracie a mm, tam bolo jasne dokázané, že dokážeme spolupracovať, že sme sa poučili z našich vzájomných skúseností v, rozlični, v rozličných krajinách a hľadali sme možnosti, ako napredovať. To je dôležitý prvok. Teraz pokiaľ ide o výzvy, teraz e, vlastne už viac ako rok sa sústredujeme na mandát, a hľadanie dodatočných alebo doplňujúcich eh, hráčov, aktérov. Je to pre mňa výzva, je dôležité využiť to, čo sa urobilo. Eh, Richard hovoril o kritickej mase, to je taktiež kľúčové. Ja by som chcel sa sústrediť skôr na to, ako na to nadviazať noví hráči, otázka financovania. Um, to je dobré, potrebujeme nové tváre, ale musíme sa zasadiť aj o udržateľnosť, preto som spomenul e, financovanie kríz, takého financovanie akéhosi premostenia, čiže aby tieto aktivity prežili, ako na ne nadviazať, ako sa od tohto odraziť bez toho, e, že by sme zabudali na to, čo už sa urobilo. To je pre mňa teda tá hlavná výzva. Pokiaľ ide o geografické pokrytie, je potrebné pokračovať v krajinách e, susedstva, v susediacich krajinách. je to veľmi v súlade e, e so stratégiou EÚ. Máme ísť ešte ďalej. Počul som včera určité informácie, teda um, tento vývoj je zaujímavý, vítam ho. Je tu aj otázka E, prepojenia s pilotnými krajinami EÚ, kde EÚ vynaklada svoju snahu na podporu aktérov a hráčov hĺbšie, či je tu úloha nadácie v týchto krajinách, to je teda tá otázka, ktorú si kladieme. Otázka o zdieľaní znalostí. Zhromaždené znalosti sú zaujímavé. Či je tam ďalšia úloha? Áno, určite hlavne pokiaľ ide o to, ako podporovať tieto organizácie, aké finančné nástroje treba poskytnúť, štruktúru financovania, eh, úloha uľahčovania mm, týchto vzťahov a tejto práce, vzdielanie skúseností so zvýškom eh, výboru praktikov, či už tu v Bruseli alebo v iných hlavných mestách, doplnok k práci iných. Áno, určite môžeme pomôcť. Pomáhať všetkým dôležitým subjektom v ich činnostiach tým, že sa snažíme o inovácie. Ďalšia výzva pre mňa je spojená s politickým dialogom. Vrátim sa k jednému z pozitívnych bodov, ktoré som už spomínal. To, že D podporuje a dáva malé granty niektorým eh, hráčom, je dôležitá skutočnosť. Myslím, že je dobré, že tu je hráč, ktorý sa tomuto venuje. Nehovorím, že v kontexte veľkých programov by sme nemáhli využívať malé granty, keď je to sú časťou metodológie, to nehovorím, to by malo pokračovať, ale expert experti eh, na expertíza na financovanie malých projektov je taktiež dôležitá a nemali by sme zabúdať ani na politický dialog a v tomto prípade je veľmi dôležité pokračovať v spolupráci s pomocou ED a vytvárať štrukturované mechanizmy. Myslím, že už sme o tom začali hovoriť a bude to aj pokračovať. Richard hovoril o koordinácii s ostatnými finančnými nástrojmi, európskymi, neeurópskymi, vládnymi, mimovládnymi. To je veľmi dobré. Je to výzva, ak chceme dosiahnuť kritickú masu. Tak je zásadné, aby ED malo vedúcu úlohu v diskusii o týchto finančných štruktúrach, ako to doplniť a ako sa vyhnúť duplikáciám. Máme teda určité predstavy, ale ja nie som povolaný o tom hovoriť teraz. Správa je ak pre mňa teda hovorí o nových e, nástrojoch e, podpory demokracie. EED je akýsi hybridný nástroj či mechanizmus, pretože umožňuje realizáciu financovania, či je to nejaký nový alebo európsky mechanizmus občianská spoločnosť by to rada videla takto, ale je to určite jeden z nástrojov, s ktorým musíme pracovať. Ďakujem. Give... No- Ďakujem pekne. No a slovo dostanú teraz poslanci a ako prvý dostane slovo správodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Dámy a páni, som veľmi rád, že tu máme zástupcov mimovládnych organizácií a pokiaľ zástupcovia výkonného výboru a ESVČ tu a to dosvedčuje skutočnosť, že dva roky práce EDT, EED podnetili záujem nie len vytvorením inštitúcie, ale aj dokazujú to aj výsledky, ktoré za ostatné dva roky vidíme. Už dva roky nie je veľmi dobré dlhé obdobie na vytvorenie a etablovanie tejto inštitúcie a administratívnej štruktúry získavanie peniazy od donorov členských štátov, ako aj štátov v európskom hospodárskom priestore. A dovolte mi ešte pripomenúť, že návrh predložený krátko pred polským predsedníctvom Európskej únie. Tento návrh išiel v rovnakom čase ako správa De Kaiser. Pani De Kaiser bola veľmi aktívnou členkou pod výboru SEDE. Písala správu o demokratizácii a tak ďalej, čo bolo výsledkom celého procesu, ktorý začal počas tej tzv. arabskej jary. No a v čase sme dospeli k záveru, že náš, náš spôsob podpory demokracie nebol veľmi efektívny. Museli sme dospieť k záveru, že stabilné režimy, ktoré sme podporovali, boli bytočné na ochranu ľudských práv a základných slobod. Čím hm, pravda, že režimy, ktoré existovali, nám pomáhajú kontrolovať migračné toky, ale boli veľkou prekážkou pre občianskú spoločnosť. demokratizačné procesy. Takže v správe De Kaiser sa objavili nejaké prvé myšlienky EED. Tieto myšlienky boli privítané v Európskom parlamente, ale Všetci sme sa pýtali, čo to bude v konečnom dôsledku znamenať. No a vo výbore, pod výbore SEDE v 2011 náš minister zahraničných vecí, pán Stanovský, predložil prvý EED bude fungovať tie prvé kroky. Po týchto prvých krokoch potom nasledoval dlhší proces tvorby EED. Ja ako spravodajca prehodnotenie dvoch rokov činnosti EED by som sa chcel nasnažiť v budúcnosti, alebo odhadnúť, čo sa môže stať v budúcnosti. Rád by som predložil isté odporúčania, čo sa týka práce do budúcnosti. Stretávame sa s zástupcami MVOČ, ktoré sa zaoberajú podporou ľudských práv, demokratických štandardov, ako aj s zástupcami výkonného výboru Európskeho parlamentu a ďalších európskych inštitúcií. je to veľmi dôležitý krok, sú konzultácie s rôznymi aktérmi a zainteresovanými stranami. Včera bol prijatých viacero dôležitých rozhodnutí, konkrétne rozšíriť mandát EED od roku 2015 Chcem zaobať, že úlohy a metodológia túto inštitúciu, tak ako je to vedené v odporúčaniach parlamentu z marca 2012, aj v dokumentoch rady, štatútoch. Nuž tak myslím, že efektívna spolupráca s MVOčkami bude mimoriadne dôležitá pre náležitú prácu EED v budúcnosti. Lokálne a globálne MVOčky sú dôležitými partnermi a pomôžu nám dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili. Veľmi často delegácie EÚ, napríklad v krajinách západného partnerstva, alebo v súdnych štátoch v Stredomorí, naše delegácie sú zdrojom informácií, ktoré nám umožňujú príjmať racionálne rozhodnutia a náležité aktivity. A to nám umožňuje lepšie využiť finančné prostriedky v tom skromnom rozpočte. Pretože teraz nás finančne podporuje len obmedzený počet donorov. Rovnako si myslím, že skutočnosť, že v spolupráci s MVOčkami generovať financie po, po podpory členské štáty, aby nám slúbili viacej peňazí pre budúce aktivity. A rovnako si uvedomujem, že naši partnery, VOčky majú dlhú históriu spolupráce s lokálnymi aktérmi. No a doteraz sme mali pomerne obmedzené informácie, zhromažďujeme informácie a expertízu a preto je, je lepšie zhromaždiť lepšie postupy od našich a, a skúsenosti od našich partnerov a to nám umožní vyhnúť sa chybám, pretože ako viete, chyby sú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce, ale na druhej strane si myslím, to był uprzejmi tutaj powiedzieć o ustabilizovanej pozícii. pozycji. môže MVOčkom veľa ponúknuť aj menším, ktorých pozícia nie je až taká stabilná, aj tým lokálnym MVOčkom, pretože pre lokálne mimovládne organizácie je ťažké získať finančnú podporu. EDHR, rovnako malé MVOčky, či reagujú na krízy alebo núdzové situácie. MVOčky niekedy tiež potrebujú premostovacie financovanie medzi dvoma projektami a v takýchto prípadoch pomoc EED by bola iste veľmi užitočná. Naše postupy v EED pre pridelovanie finančnej podpory sú lepšie alebo jednoduchšie v porovnaní s všeobecnými pravidlami udelovania podpory z rozpočtu EÚ. Takže EU aj členské štáty, ktoré vytvorili EED, pre nás je veľmi dôležité od vás si vypočujete, či úroveň zjednodušovania pravidel je dostatočne adekvátna pre vás. A rovnako, čo sa týka spolupráce medzi EED a mimovládnymi organizáciami v politicky náročných oblastiach. Čo si myslíte o tejto spolupráci? Čo si myslíte o našom potenciáli? Napríklad počas krízy na Euromajdáne na Ukrajine naša podpora z EED bola pod, pod, potrebná, uhydočná. Stretli sme sa s viacerými zástupcami MVOčiek, ktorí našu pomoc hodnotili veľmi pozitívne. Všetky informácie, ktoré dnes získam, zohľadním vo svojej ďalšej práci. Všetky vaše pripomienky sa budem snažiť zaradiť do svojej správy. Dúfam, že sa nám aj s tými spravodajcami podarí nájsť dobrú formu spolupráce tak, aby správa získala v parlamente čo najširšiu podporu. Myslím, že dobré zhrnutie dvoch rokov práce EED bude prezentáciou pána Povianovského, čo bolo prezentované, myslím, na výbore AFET. Počas tejto prezentácie sme hovorili o tom, čo teraz očakávame od EED, aké výsledky, matateľné výsledky očakávame a čo si myslíme, ako by mali sa investovať a vynakladať naše peniaze a finančné prostriedky. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne za našu prezentáciu. Som si istá, že vo vašich rukách bude správa úspešná a získa veľkú väčšinu. Ďakujem pekne za vašu prácu. Ja som videl, ja videla, že pán, prišiel aj pán Pomianovský, ste výkonný riaditeľ EED a hneď vám udelím aj slovo. Ďakujem veľmi pekne, predsedníčka. Ja som veľmi rád, že opätovne som mohol prísť a že môžem zodpovedať všetky otázky. Dovolte mi povedať, že to bolo veľmi hektické obdobie prvých 18 mesiacov fungovania EED. Sekretariát sa sústredil hlavne na vytvorenie jasného signálu toho, čo je EED a čo nie a je to hlavne inštitúcia grantová a súčasne dá veľký feedback po politickej debate v Bruseli, to aj inde, spätnou väzbou od našich partnerov a iniciatív podporených, ktoré nám poskytli dojmy z prvej ruky, čo sa deje v ich krajinách. Bolo to veľmi dôležité v prípade Ukrajiny. Bolo to veľmi dôležité v prípade Egyptu, Azerbajdžanu, Líbia alebo Sýrie. Toto sú lokality, kde spätnú väzbu sme dostali ešte pred diplomatickým pochopením rozvoja a vývoja. Je to veľmi dôležitý dodatočný element a vedľajší produkt činnosti EED. Ja by som bol rád, keby to výbor vnímal ako dôležitý príspevok tej skutočnosti. EED existuje ďalší prvok, ktorý v našej hlavnej analýze je platforma, ktorú EED poskytuje a vytvára pre členské štáty a inštitúcie EU, aby mohli hovoriť o otázkach ľudských práv a demokracie. Každých 6 mesiacov sa právna rada stretáva a hovorí o spätných väzbách a je to veľmi užitočná príležitosť pre všetkých, ktorí sú vo výbore EU, ktorí hovoria o stratégiách a politikách, aby mohli aj realizovať to, čo sa poučili v našej práce. Takže táto príležitosť budovať synergické efekty a platformu na diskusie o politikách, kľúčových politikách EÚ. Ja si myslím, že to je tiež niečo, na čo by som rád upozornil. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto stručnú prezentáciu. Ja mám na zozname pána Pavla Temeša, German Marshall Foundation. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, prepačte. Ešte jedna vec, bohužiaľ som zabudla. Požiadajte ostatných poslancov z menej politických skupín, aby sa vyjadrali, takže Najskôr sa vyjadri pán Demes a potom dostanú slovo poslanci a potom budeme pokračovať s expertami. Je mi ľúto, na to som úplne zabudla. Tak ale najskôr vám dám slovo a potom vám pani Hautova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Ja ako člen výkonného výboru ktorý je zložený zo 7 členov, by som rád reagoval na niektoré z pripomienok, ktoré som počul od expertov, ako aj od správodajcov. Tie doplňa len to, čo povedal Jiří Pomianovský. Ja myslím, že v rámci veľmi krátkeho času EED sa etablovala ako subjekt, ktorý doplňa činnosť mnohých ďalších aktérov, ktorí sa snažia pomáhať v komplikovaných častiach sveta a susedných štátoch, ktoré má EÚ. Nesúhlasím s tým, čo bolo povedané, že potrebujeme zvýšiť kritickú masu a podporiť nové sociálne hnutia, priviesť ich do politického hlavného prúdu, vytvoriť väčší priestor pre občianské aktivity, kde sa zužuje priestor pre demokratické aktivity. No a rovnako myslím, čo je mimoriadne dôležité, je, je prepojiť otázky bezpečnosti a bezpečnostné debaty s de- po- po- demokratickou pomocou a asistenciou. Samozrejme, geografická rovnováha, na to nikdy nezabúdame pri hodnotení projektov a komplementarita s inými aktérmi, zdôrazňuje experti zohľadené. Takže myslím, že čo ukázala včerajšia debata, je, že momentálne potrebujeme, aby poslanci Európskeho parlamentu siahli pri vytváraní debaty. Pán Gržíp sa zúčastnil včerajších rozhovorov a dialogu a videl, aké, aké, je to, aké je to závažná debata je mnohé politické úvahy treba presadiť a myslím, že poslanci Európskeho parlamentu včera dôležitou časťou prispeli do našich ďalších aktivít, ktoré sa budú teraz zameriavať nielen na bezprostredné susedné štáty na juhu alebo na východe, ale aj krajiny na tento rámec. A v neposlednom rade si uvedomujeme, že Nové vedenie EÚ, ktoré sa ujalo funkcií pred pár týždňami, má pre sebou obrovské výzvy. Vieme, že v Maji sa uskutoční e, summit e, východného partnerstva v Rige, čiže cítime, že sme súčasťou rodiny Európskej únie, Európskej inštitúcií a sme ochotní spolupracovať s členskými štátmi a európskymi inštitúciami pri dosahovaní cieľov v európskom susedstve a za jeho hranicami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše slova a som si istá, že našu partnerskú prácu naša partnerská práca bude pokračovať s veľkými úspechmi. Ešte dva ľudia sa prihlásili do diskusie, avšak musím povedať, že sa zdám predsedníctva a pretože musím ísť na do iného výboru, ale Najskôr dostane slovo pani Hautala, nech sa páči. Yeah, thank you very much, chair. Ďakujem. Chcela som využiť túto príležitosť, aby som sa zamerala na to, ako EED a podvýbor mohol byť e, zapojený do práce v budúcom semestri, pokiaľ ide o parlamentné zhromaždenie Euronest, ktorého som spolupredsedkyňou. Myslím, že táto výzva toho, aby sme našli nový prístup e, e, k ľudským právam, je otázkou e, východnej oblasti, počnúť s tým, že je 6 krajín, z ktorých 5 má veľmi seriózne e, zmrazené konflikty a pričom e, Rusko je jednou stranou v, každej z týchto, v každom z týchto konfliktov, čiže je otázkou, ako naďalej propagovať a podporovať ľudské práva e, v našej východnej susedskej oblasti. Myslím si, že problém spočíva v tom, že podpora demokracie bola väčšinou nesprávnym spôsobom spájaná e, s obvineniami režimu a v stále viac krajinách, kde budovanie organizácií občianskej spoločnosti, najmä organizácií ľudských práv, sa toto e, vlastne e, odsudzuje ako práca cudzích agentov, čiže tuto je potrebné odviezť nejakú prácu a počula som, že EED spomenulo, že ide o platformu pre rôznych aktérov teda najmä pre členské štáty, na to, aby diskutovali o podpore demokracie a ľudských práv. A myslím si, že toto je veľmi dobrý nápad, že skrátka v tejto novej situácii a na základe týchto víziev je naprosto nevyhnutné, aby inštitúcie Európskej únie takisto spolupracovali s ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Rada Európy, eh, OBSE, OSN a tak ďalej to je takisto veľmi dôležitý medzinárodný hráč v tejto oblasti. Čiže čo EED ešte môže urobiť na to, aby podporilo a povzbudilo takúto spoluprácu medzi rôznymi aktérmi na jednej strane Európskej únie, čiže členskými štátmi, a na druhej strane aj medzinárodnými organizáciami. Takisto čelíme problému dvojitých štandardov a hovorím veľmi otvorene, Eh, v rámci východných partnerstiev eh, Bielorusko. Parlament bol veľmi striktný a bol veľmi prísny k Bielorusku na základe represálí demokracie a potláčaniu mierových demonstrácií, ktoré sa tu udialo. Ale takisto bol spomenutý Azerbajdžan. Toto je takisto krajina na východe. Čiže akým spôsobom E, k tomu budeme pristupovať, budeme aplikovať nejakú proporcionalitu, už e, nejaký zmysel pre e, rovnakú mieru, budeme rovnako prísni k Azerbajdžanu, pustíme dnu a Bielorusko, takže aká je stratégia? Budem veľmi rada, keby ste mi vy ako dôležití hráči vysvetlili, akým spôsobom k tomu pristupovať. A hovorím o parlamentnej dimenzii, pretože uh, Samozrejme, vlády si robia svoju prácu v rámci východu a komisia a EEAS e, predložia oznámenie o tom, akým spôsobom zrevidovať východné partnerstva. Čiže tu si myslím, že vaše návrhy sú mimoriadne dôležité a možno by to mohlo byť prepojené na EEAD. Ešte jedna vec. Parlamentné zhromaždenie e, má e, Eh, fórum pre občianskú spoločnosť. Akým spôsobom by sme to na základe tohto fóra pre občianskú spoločnosť mohli lepšie transponovať v členských štátoch? Či by EEE e e mohla zohrávať takisto dôležitú úlohu v tejto oblasti? Ďakujem. Vielen Dank. A pani Post. Ďakujem, pani predsedkynia. Ja chcem položiť otázku. aký máte pohľad na nacionalistické alebo rasistické sklony, pretože toto je najväčší nepriateľ demokracie. Takisto <clears throat> tu vidíme, že tak nacionalizmus, ako aj rasizmus eh, sa, sa posilňujú vo viacerých regiónoch sveta. Akým spôsobom je možné urýchliť proces demokracie alebo potrebujeme nejaký dodatočný špeciálny nástroj pre túto oblasť. Ďalej, akým spôsobom postupovať, keď ide o posilnenie právnej oblasti, právnici, advokátske kancelárie a tak ďalej, táto oblasť. Myslím, že aj toto je dôležitý krok.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 Nadácia e, zvolila politiku regionálnej rovnováhy medzi východným a južným susedským, susedskými krajinami a ja som za to, aby sme postupovali aj pokračovali týmto spôsobom, ale je potrebné poukázať na to, že je stále menej logické postupovať týmto spôsobom, pokiaľ niektoré členské štáty na juhu, ktoré majú mimoriadny záujem na spolupráci v tejto oblasti, odmietajú prispievať e, finančne k práci nadácie. A myslím, že tu by sme mali o tom veľmi otvorene hovoriť tu v parlamente, pretože nemá zmysel, aby sme to ignorovali. Po druhé, už, ako už bolo povedané, eh, Board of Governors včera rozhodli rozšíriť rozsah pôsobnosti budúcej práce nadácie, ale musím upozorniť, že nadácia nebude pracovať v globálnej rovine. Nadácia sa snaží pracovať v roku 2015 v rámci obmedzeného rozsahu z finančného hľadiska, aby umožnili projektom v krajinách, ktoré môžu byť definované ako susedia susedov, aby umožnili prácu v týchto krajinách. A no, panovala tu určitá kontroverzia v tejto oblasti, takže musíme byť veľmi jasný v tomto, že chceme aplikovať inkluzívnu politiku a bude transparentná naša práca, aby sme presvedčili tých, ktorí váhali sa zapojiť. A myslím, že budú príležitosti, aby bolo vyčlenených viacero projektov v krajinách, ktoré už sú zahrnuté do našej spolupráce, napríklad Alžírsko. Myslím, že tu už prebieha jeden alebo dva projekty. Myslím, že výkonný riaditeľ sa ešte na to pozrie a ešte chcem spomenúť aj Izrael. V palestinských oblastiach už prebieha práca, ale mohli by sme spolupracovať aj s arabskou e, menšinou ako s beduínmi v, v Izraeli napríklad. Na to by sme nemali zabúdať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Borisová. You, Ďakujem, pán predseda, za túto príležitosť musím jedine zdieľať e, tie veľmi pozitívne slova o nadácii. Veľmi nás teší a tu chcem zopakovať to, čo povedal pán Gips, že tu panuje taká celková dohoda, ktorá existuje medzi všetkými inštitúciami, ktoré spolupracujú v tejto oblasti. Mám na mysli Európsky parlament, ale samozrejme aj moju inštitúciu, European External Action Service, Európska komisia, E, táto organizácia, táto nadácia je veľmi dôležitá pri podpore demokracie a prodemokratických hráčov, ako už ich spomenul pán Jan, ale aj pán Rugi. Napríklad e, noví politickí aktéry, e, noví blogery, neregistrované mimovládne organizácie a tak ďalej. Myslím si, že po prvom roku svojho fungovania nadácia preukázala, že jej práca v podstate doplňa prácu existujúcich e, nástrojov Európskej únie, čiže e, všetky obavy ohľadom možných prekrývaní, možnej duplicity, e, tieto už sú e, rozplí, rozptýlené. Je potrebné posilňovať tieto existujúce synergie a tu mám takisto e, Eh, podpor, eh, pod, eh, systém pre podporu v núdzových situáciách. Toto je ďalšia oblasť nadácie. Pokiaľ ide o podpory rady pre zriadenie nadácie, Európsky parlament požiadal o koordináciu a spoluprácu medzi nadáciom a personálom externého akčného servisu a môžem povedať, že som svetkom toho, že toto sa naozaj deje. Niekoľko príkladov. Prebehla výmena s kolegami e, z nadácie ohľadom toho, akým spôsobom Európska únia a nadácia môžu spolupracovať e, v, e, v prostrediach, kde sa zmenšuje občianská spoločnosť. Mám na mysli napríklad Egypt Takisto čelíme bezprecedentným ťažkým podmienkam, čo sa týka zahraničných, e, zahraničných finančných príspevkov. Druhý príklad je e, veľmi dobrá prebiehajúca spolupráca, ako už povedal pán Jeep, medzi EAS a jej delegáciami po celom svete a na druhej strane nadáciou. Táto práca prebieha tu v hlavnom sídle, ale aj lokálne v rámci jednotlivých delegácií. E, nadácia e, diskutuje o projektoch e, s personálom našich delegácií, čiže opäť sa môžeme vyhnúť v duplicitnej práci. Napríklad v Ukrajine sa nadácia stala súčasťou skupiny koordinácie darcov aj tu prebieha skoordinovaná spolupráca a e, Takisto e, e, viaceré členské štáty prislúbili na zasadnutí Board of Governors spoluprácu. Ešte raz musím zdôrazniť to, čo povedali niektorí poslanci, že sú potrebné nové prístupy, nové finančné príspevky na to, aby nadácia bola efektívna a už má v podstate e, viac ako 100 beneficientov. A takisto treba poznamenať, že nad rámec členských štátov EÚ máme prispievateľov ako napríklad aj Švajčiarsko alebo Kanadu. Nebudem už opakovať e, to, akú dôležitú úlohu zohráva Európsky parlament pri podpore nadácie. Noví poslanci, ktorí sú členmi novej e, rady, výkonného výboru. Aj s nimi diskutujeme a snažíme sa vylepšiť prácu v budúcnosti. Kľúčovou výzvou, okrem politických posúdení, je úloha získavania finančných prostriedkov. Aj tu by mohli byť nápomocní eh, europoslanci Samozrejme sme vďační aj za darcov, ktorí sú mimo európskych inštitúcií. Pracovný plán na 2015 už bol spomenutý, e, vypršanie mandátu. Aj tu sme ochotní podporiť nadáciu. Akým spôsobom e, Eh, budeme pracovať nad rámec eh, susedských krajín, to ešte uvidíme, tu musíme byť obozretní. Samozrejme, tu pôjde o eh, kapacitu sekretariátu, aby to posúdil. No a na záver chcem povedať, že Samozrejme, chceme pokračovať v tejto spolupráci so všetkými európskymi inštitúciami, ale e, budeme aj naďalej podporovať nadáciu. Ďakujem. Thank you very much. And uh, next speaker. Karima, pani Karima Saki ktorá zastupuje Európsku komisiu. Nech sa páči. Do, um... Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Keď eh, niekto ide ako posledný, tak eh, väčšinou je to tak, že veľa bodov už spomenie niekto iný. Pokúsim sa to len zhrnúť. My eh, súhlasíme s pozitívnym hodnotením nadácie Európskym parlamentom, AFETom, rádou, členskými krajinami počas posledného výboru PSE. A teda my e, súhlasíme s rýchlosťou vytvárania štruktúr kvalitou vybraných e, personálu, teda ľudí, ktorí sa veľmi angažujú, majú dobré skúsenosti a pracovali k, o, v otázkach občianskej spoločnosti, majú teda skúsenosti, to je veľmi chválihodné. Toto hodnotenie zdieľajú aj mimovládne organizácie. V prípade našej práce teda máme sme sa stretli s viacerými aktivistami občianskej spoločnosti, buď spolupracovali s nadáciou, alebo teda vidíme, ako pozitívne vnímajú túto nadáciu. Jeden z bodov, ktoré sme pri vytváraní nadácie videli, je potreba komplementarity e, s nástrojmi EÚ, e napríklad za e, ľudské práva, s nástrojmi stability. A teda od začiatku vidíme, že táto doplnkovosť je tu, že nadácia dobre zohráva svoju úlohu takého vyplňovača priestoru, tak ako sme to od začiatku chceli. Chceme, aby teda nadácia sa kontaktovala s združeniami, ktoré nie sú registrované, s jednotlivými blogermi, aktivistami, tak ako sme to povedali naposledy. Tieto procesy sú pružnejšie, reagovať možno rýchlejšie. Aj z finančného hľadiska je to pozitívne, pretože všetky finančné zdroje sú obmedzené, e, rozpočty sú napnuté a nové aktor, noví aktéry na podporu ľudských práv E, pracujú s dodatočnými zdrojmi a teda to je len vítané. E, ešte k financovaniu. Ako viete, financovanie Európskej komisie nepodporuje alebo neumožňuje priamo podporovať adresátov, ale e, fungovanie nadácie, pokiaľ ide o zamestnancov, vzdelávania a tak ďalej. Takže financovanie, ktoré vynakladáme, pokrýva obdobie 2013 až 2015 Globálna suma sa približuje 6 miliónom a momentálne diskutujeme a pracujeme s našimi spolupracovníkmi v nadácii a pokúšame sa e, pokryť financovanie následovného obdobia, takže chceme pokračovať vo finančnej podpore. O tom nie sú žiadne pochybnosti. Dve výzvy, ktoré už odzneli. Potrebná koordinácia a koherencia s nástrojmi EÚ aby sme nevytvárali e, nejaký rozptýlený či nevyrovnaný obraz o financovaní obmedzenými zdrojmi. Čiže naše hodnotenie je pozitívne a zásadná výzva dobrovoľné príspevky členských krajín musia byť väčšie, musia byť prítomné, keďže je tu tlak na nárast, na navýšenie, aby sme e, pokryli ten geografický mandát na dáci, ale to nemôžeme robiť do nekonečna, ak teda tieto zdroje e, nejakým spôsobom e, nebudú efektívne využité. Ďakujem. Ďakujem. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Zdá sa, že nie. Pán Pomianovský sa chce možno podeliť ešte o nejaké informácie. Áno, otázka rasizmu a nacionalizmu, akým spôsobom to zapadá do práce nadácie, pretože už v podstate všetko ostatné bolo povedané. Takže aby som zareagoval na otázku rasizmus, nacionalizmus, súhlasím, že toto je jeden zo zabijakov demokracie. V našom mandáte, teda v našom mandáte je toto zabudované ako hlavný princíp, že nadácia podporuje tých, ktorí pracujú na budovaní e, spoločnosti, ktoré sú založené na hodnotách, ktorí budujú takéto princípy v ich krajinách. E, tí, ktorých podporujeme, e, sú práve aktéry, ktorí bojujú proti fašizmu, nacionalizmu a rasizmu e, v ich krajinách a budujú horizontálne platformy v rámci svojich dialogov a, a podporujú demokratické hodnoty vo svojich spoločnostiach. Čiže v podstate vidíte, že práca nadácie v tejto krajin, v týchto krajinách e, v podstate priamým spôsobom prispieva e, do boja proti rasizmu a nacionalizmu. Panie e, dyrektorze i proszę państwa. Ďakujem pán, pán riaditeľ. Nuž, žiadne ďalšie otázky. Takže ďakujem za túto prvú prezentáciu správy, ďakujem našim hosťom. Ďakujem všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré sú tu dnes zastúpené. Ďakujem za to, že ste nám preukázali váš pohľad, váš odhad situácie. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Takisto ste poukázali na výzvy, ktoré sú ešte pred nami. Ďakujem vám aj za to, že ste pohovorili o tom, čo je pre vás inšpiráciou spomedzi mimovládnych organizáciami a či EEAD by mohol predstavovať nový model, pokiaľ ide o podporu demokracii v Európe. Všetci vieme, že, že nás čaká ešte obrovské množstvo úloh, takže je množstvo priestoru pre spoluprácu. Myslím, že toto zaznelo od vás všetkých v mene EED, v mene komisie, v mene Európskeho externého Action Service. No a <clears throat> toto e, v podstate doplňuje to, čo povedal pán Richard Jungs, ktorý zastupuje Carnegie Europe. Takže všetko, čo bolo povedané v našej práci, náš nový mandát nám umožní čo najlepšie využiť nástroj EED. Za predpokladu, že naši prispievateľia budú veľkorysí, pretože bez ich príspevkov naša práca a rozširovanie našej práce by nebolo možné. Takže ďakujem veľmi pekne. Môžeme uzavrieť tento bod na programe. Teraz sa nečakane chcem obrátiť na bývalú spravodajkyňu, pretože počas nášho stretnutia neboli prítomní predsedovia ani podpredsedovia, pretože sú na hlasovaní. Takže teraz sa chcem eh, v ich mene poďakovať za eh, účasť na tomto zasadnutí.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 Vítam vás spolu spolupredsedom hearingu pán Plankevič, ktorý je zároveň predsedom delegácie pre spoluprácu s Ukrajinou. Ešte raz vás chcem privítať a my obaja budeme spolupredsedať tejto časti zasadnutia podvýboru a delegácie pre Ukrajinu. Dnes pôjde o situáciu v Ukrajine, následne na udalosti počas uplynulých mesiacov, tak e, z hľadiska bezpečnosti, spoločnosti, občanov. Je to teda veľmi vážna situácia. Chceme uvítať výsledky volieb, ako aj skutočnosť, že pred dvoma dňami nová Vierchovná rada schválila novú vládu. Chceli by sme novej vláde zaželať veľa šťastia v rámci medzinárodnej spolupráce, ale samozrejme želáme Ukrajine aj veľa šťastia pri prekonávaní politických a ekonomických problémov. Dúfame, že Ukrajina bude schopná vyriešiť všetky problémy v súvislosti s finančnými komplikáciami, ale bude schopná aj plniť očakávania občanov bez ohľadu na to, z ktorej časti Ukrajiny pochádzajú. Všetci vieme, aká je trpká realita uplynulých mesiacov konflikt si vyžiadal 4000 obetí na životoch, čiže v priemere 12 ľudí denne umiera v Ukrajine. Napriek tomu ukrajinskí občania umierajú, 100 tisíce museli ujsť zo svojich domovov a toto je výzva vzhľadom na prichádzajúcu zimu, ale aj z dlhodobého hľadiska Ukrajina potrebuje reformy, potrebuje dobre fungujúce inštitúcie, potrebuje eh, fungujúcu právnu spoločnosť, potrebuje demokratický štát a Eh, hlavná časť je územná integrita Ukrajiny. Toto je hlavná úloha a hlavná výzva pre nás a pre ukrajinskú vládu. <clears throat> Nesmieme akceptovať anexáciu Krymu. Ide o územie, ktoré vždy patrilo Ukrajine a e, takisto neuznať e, výsledky volieb e, vo východných regiónoch dôležitým aspektom je, aby sme sa si nenechali odputať pozornosť. Musíme investovať do ochrany ľudských práv za účelom dlhodobej stability krajiny a musíme prekonať e, bezprostredné výzvy podporiť utečencov, podporiť vyšetrovania, pokiaľ ide o nezvestných ľudí, e, musíme podporiť boj proti mučeniu a nesprávnemu zaobchádzaniu. Už e, v minulom volebnom období sme dostávali informácie, čo sa dialo e, na Ukrajine a chceli by sme podporiť úsilia všetkých našich partnerov e, pri týchto spoločných úsiliach vrátane OBSE a Rady Európy. Chcem zdôrazniť, že zatiaľ čo my diskutujeme o situácii ľudských práv na Ukrajine, pán Weisnieks, komisár Rady Európy pre ľudské práva navštívil, teda je momentálne na návšteve Ukrajiny práve teraz. Ukrajinský parlament uvítal skutočnosť, že Rada Európy vyslala komisára pre ľudské práva na Ukrajinu, aby sa zapojil, aby sa zúčastnil e, procesu. Ako predstavitelia parlamentu sme vždy ochotní podporiť Ukrajinu e, pri všetkých výzvach ale takisto budeme e, ochotní poukázať na nedostatky a výzvy, čo je veľmi dôležité pre krajinu ako Ukrajina, pretože <clears throat> niektoré z našich členských štátov e, e, zažili podobné procesy v minulosti, čiže ak poukážeme na naše skúsenosti a na Eh, nedostatky, tak eh, pomôžeme Ukrajine, aby sa vyhla tým chybám, ktoré sme urobili my. Eh, teraz sa zameriame na menšiny, napríklad tatárska menšina. Takisto sa poukáže na dopad na ľudské práva v tých separatistických regiónoch vrátane práva takisto sociálne práva. E, Ukrajina e, bude musieť e, zahájiť reformy, aby inštitúcie zabezpečili ochranu ľudských práv. Teraz by som dal slovo spolupredsedovi pánovi Plankovičovi, ktorý je predsedom delegácií pre spoluprácu s Európou Ďakujem Andrejovi. Je to pekný príklad. Budem hovoriť o chorváčtine, aby som uh, dal kolegovi uh, v chorvátskej kabíne možnosť trošku zapracovať. Drahý Andrej, vážený uh, hostia, pán Čuvado, pán Zakarov, pán Martinovský, pani Ludkovská, vážení kolegovia, vážení poslanci, je mi veľkým potešením, že vás môžem privítať ako predseda delegácie eh, na Ukrajine a takisto je mi veľkým potešením, že som spolupredsedom dnešného zasadnutia, ktoré sa venuje veľmi dôležitej otázke ochrane, ochrany ľudských práv. Takisto som veľmi rád, že využijeme príležitosť a poskytneme prehľad o aktuálnej situácii na Ukrajine. Ako viete, delegácia e, na Ukrajine začala pred dvoma mesiacmi už sa uskutočnilo 5. E, zasadnutie v pondelok a 6. zasadnutie sa uskutoční v budúcnosti a myslím si, že už len počet týchto stretnutí poukazuje na to, aká dôležitá je táto spolupráca pre Európsky parlament. Iniciatíva pána Ostrihoviča. E, na túto iniciatívu sa vytvorí skupina priateľov Ukrajiny a toto bude ešte e, jednoznačnejšie fórum pre europoslancov, e, ktorí sa budú môcť zapojiť do výmeny e, informácií ohľadom situácie na Ukrajine. Myslím si, že toto je veľmi pozitívny vývin. Kľúčovou oblasťou našej spolupráce s ukrajinskými priateľmi bude diskusia o ustanoveniach dohody o spolupráci Myslím si, že táto dohoda e, predstavuje jeden z nástrojov, e, ktorá nám umožňuje vyslať jasné posolstvo o spolupráci a priateľstve. Táto dohoda e, je v platnosti od 1. septembra a z toho dôvodu zorganizujeme nový formát stretnutie <clears throat> eh, parlamentnú, pre parlamentnú spoluprácu medzi eh, Európskou úniou a Ukrajinou. Hlavným cieľom tohto výboru pre parlamentnú spoluprácu medzi Európskou úniou a Ukrajinou je monitorovať implementáciu dohody, aby sme zaznamenali akým spôsobom sú splňané sociálne, sociálne ekonomické a, so, a ďalšie kritéria, ale takisto úlohou výboru je e, posúdiť, nakoľko sa vyvíja spolupráca v Ukrajine. Súčasťou tohto procesu bude aj e, monitorovanie situácie e, so zabezpečením dodržiavania ľudských práv. Hlavným predpokladom tohto procesu na to, aby bol úspešný, je územná integrita Ukrajiny. Pozitívne sankcie e, negatívneho referenda, ktoré sa uskutočnilo na Kryme, toto je niečo, čo potrebujeme zobrať do úvahy. Takisto rozhodnutia Dumy, pokiaľ ide o Krym, toto takisto treba zobrať do úvahy a čo je mimoriadne dôležité, je e, zamerať sa na to, ak aká je úroveň erózie ľudských práv počnúť s februárom až doteraz. Ja si myslím, že všetko, čo sa doteraz udialo, poukazuje na to, že situácia e, v oblasti ľudských práv na Ukrajine mm, e, je veľmi vážna. Myslím si, že musíme podporiť e, v plnej miere Ukrajinu v úsiliach o implementáciu reforiem, aké sa uskutočnili aj e, v ostatných častiach Európy a je mimoriadne dôležité e, poskytnúť podporu pre e, obsadené ukrajinské regióny, regióny Donecka a Luhanska. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby Krym bol opätovne zaintegrovaný do územného a legislatívneho rámca Ukrajiny. Z toho dôvodu som veľmi rád, že dnes počas našej diskusie si vypočujeme informácie z prvej ruky. Toto nám e, pomôže pri posúdení situácie v Ukrajine, aká je teda v súčasnosti, a takisto nám to pomôže zistiť tie hlavné smery, ktorými e, by sa mal uberať Európsky parlament v rámci svojich akcií. E, veľmi ma teší, že iniciatíva podvýboru pre ľudské práva bola, e, že zahájili, že, že teda iniciovali túto diskusiu. Bolo mi veľkým potešením stretnúť sa s pánom Trubanom a s pánom Jamilem No a ešte sa stretneme na zasadnutí budúci týždeň, e, o ktorom som hovoril. Ďakujem. E, sa chcel bym prekázať teraz głos našim gošťom. Jak... Ďakujem pekne. Slovo dám našim hosťom. Pán Refat Šubárov bude ako prvý. Náš rečni, rečnícky čas je obmedzený, prosím, uh, e, neurazte sa, ale ja by som navrhovala, aby ste hovorili nejakých 12 minút. Pán Čubárov mm, je predsedom uh, pre Krím od novembra 2013 Takže je to tá najlepšia osoba, najpovolanejšia osoba, aby hovoril v mene svojho národa a predstavil nám súčasnú situáciu. Vážený pán predseda, dámy a páni. Nepriateľstvo, ktoré pretrváva v Donecku a iných regiónoch, viedlo k tisíckam obetí a oveľa viac obetí e, máme dnes. Táto tento tlak medzinárodného spoločenstva, aby e, sa okupanti, e, aby opustili krímsky región a nedostatok efektívnych nástrojov na zastavenie ruskej agresie e, v Ukrajine, nedostatok riešení, ktoré by nám umožňovali vrátiť Krym pod ukrajinskú pôsobnosť toto dovoluje niektorým politikom povedať, že potrebujeme nájsť kompromisy v existujúcej realite. Niektorí politici, vrátane ľudí, ktorí sú veľmi známi, hovorí o tom, že Krym že je tu možnosť, že Krym zostane pod ruskou nadvladou od začiatku celej tejto globálnej krízy, ktorá teda začala 27. februára 2013. Je to teda už viac ako 9 mesiacov, odkedy sa okupácia začala, odkedy došlo k anektovaniu Krymu e, Ruskom a to vrátanie všetkých obyvateľov, vrátanie tých, ktorí Eh, mávali ruskými zástavami v roku 2013. Všetci eh, obyvateľia Krymu sa stretávajú s mnohými problémami eh, spôsobenými s anektovaním. Tisíce ľudí rôzneho etnického pôvodu, mladí, vzdelaní, um, profesionáli sa nachádzajú bez práce, pretože všetci veľkí zamestnávateľia odišli e, z Krymu, banky odišli, inštitúcie, mm, odišli a takisto aj námorná doprava bola značne zredukovaná. Letná sezóna bola veľmi slabá a mnohé rodiny preto zostali bez prostriedkov na prežitie. Pokiaľ ide o verejné prehlásenia krímskych lídrov, tieto neodzrkladujú súčasnú situáciu. Niektoré hospodárske e, doložky sú poznacené špecifikami e, ruského právneho systému a justičného systému a vedie to k frustrácii mnohých e, obyvateľov Krymu za týchto okolností, preto aby um, teda bola zachovaná kontrola nad Krymom, sa rozširujú rozličné praktiky a politika, ktorá vedie k obmedzovaniu ľudských práv a k represiám. Ehm, krymskí Tatári sú hlavným cieľom tejto administratívy a dovolím si vám pripomenúť, hoci to už určite viete, že krymskí Tatári už majú skúsenosti s katastrofami 20. storočia. 18. maja 1944 eh, boli celý tento národ bol deportovaný do Strednej Ázie, na Sibír, na Ural a 50 rokov bojujú za ich návrat eh, do domoviny. Ich návrat sa zhodoval práve s vyhlásením nezávislosti Ukrajiny a keď sa zdá, že krymskí Tatári sa už vracajú a mnohí z nich sa ešte stále chcú vrátiť, tak je tu nová hrozba voči nim. Na Kryme je viac ako 280 tisíc týchto ľudí, čo je 14 z celej populácie. Krymskí Tatári, všetci z nich sa vyslovili proti týmto nezákonným krokom, ktoré sa dejú na Kryme od februára 2013. Zo 180 tisíc voličov iba tisíc podporilo referendum. 99% krymských Tatarov bolo proti referendum. Verejne, otvorene. A teraz sú ohrozovaní, pretože sú cieľom pomsty zo strany okupačnej administratívy. Akákoľvek zmienka o referende, aj veľmi mierna, je pre nás, ktorí vieme, čo sa skutočne deje, je ponižením, pretože okrem referendum nebolo. Až 40 voličov hlasovalo niekedy e, s hlavňou pušky e, na hlave. Data, ktoré poslala pani Ganuškina, táto je členkou verejnej rady v administratíve prezidentskej kancelárii hovorí, že ani 50 neprišlo hlasovať. Okupačná administratíva naďalej presadzuje politiku zastrašovania a je to skutočne ťažké Nemôžem povedať, že krímsky Tatári, keď sa vracajú do svojej domoviny, mm, sa nestretávajú s nejakými problémami zo strany ukrajinskej administratívy. Máme veľmi ťažké vzťahy, ale vždy tu bol prebiehajúci dialog a ukrajinský štát bol jediným zo všetkých podsovietských republik, ktorý oficiálne uznal právo krímskych Tatarov vrátiť sa domov. Čiže uh, Ukrajina nikdy nesúhlasila s tým, čo sa na Kryme deje. Ľudia sú unášaní, zabíjaní na z etnických dôvodov. To sa nikdy nestalo na Ukrajine. Ukrajina mala desiatky prípadov, ktoré svedčia o opaku. A e, teda jeden zo spolupredsedov to spomenul. Ja by som chcel vyjadriť vďačnosť voči komisárovi pre ľudské práva v Rade Európy, ktorý e, pracuje s Ivanom Šimonovičom e, z OSN a takisto mnohým členom misií, pánovi Andrejovi Jurovi a všetkým ostatným. Všetky tieto prípady o zmiznutiach ľudí e, sú teraz k dispozícii Moja matka má 83 rokov, bola deportovaná. Ja som sa narodil v exile, ona sa vrátila do svojej domoviny. Ja som bol deportovaný. E, um, ruská administratíva a um, národné úrady proste deportujú všetkých, kto s nimi nesúhlasia. Krymskí Tatári majú oficiálne hnutie, a nikdy ani v najhorších prípadoch sa neutiekali k násiliu ako nástroju na obranu svojich práv. Mustafa Džamilov, náš líder, presadzuje skôr princíp nenásilia ako náš hlavný princíp. Neurobili sme nič preto, aby nás niekto považoval za teroristov či extrémistov, ako to robia ruské orgány. Aj pán Džamilov má zákaz vstupu na e, Krym od mája. Ja mám takýto zákaz od júna, moji asistenti mesiac neskôr. Chcel by som povedať, že všetci títo ľudia, ktorí sa pokúšajú brániť ostatných, ktorých práva sú porušované. Aj oni sú cieľom perzekúcie. Asi 100 prípadov je pred súdom títo ľudia prišli na administratívnu hranicu medzi e, Ukrajinou a Krymom v máji, aby sa stretli s Mustafom Džamilom. Oni sú teraz perzekuovaní, dostávajú pokuty a štyria z nich boli zadržaní. Boli proti ním vznesené obvinenia podľa e, ruského trestného zákonníka za to, že bránili e, ruským orgánom a e, hrozí im trest až 5 e, alebo viac rokov. Na Ukrajine nemáme ani jedného nejakého novinára alebo vlastníka médií, ktorý by bol pozvaný na diskusiu s FSB, čiže oficiálne orgány venujú špeciálnu pozornosť tým, kto sú nejak schopní formovať verejnú mienku. Novinári sú perzekuovaní viac ako ostatní aktivisti. A do určitej miery e, teda môžu pokračovať vo svojej činnosti, ale väčšinou je im to, nie je im to umožnené. V 21. storočí je veľmi ťažké predstaviť si, ako bezpečnostná služba vtrhne do vášho domu a diktuje vám, ako tam máte žiť. Toto protirečí spôsobu nášho života. Nedokážem vám vysvetliť a nájsť správne slova na to, ako, aký je to pocit. Len by som chcel povedať, že preto, aby sa zlegalizovala nelegálna okupácia Krymu, ruské orgány využívajú dvojité normy v nádeji, že že odvrátia pozornosť od tejto situácie na Kryme. Informácie z Moskvy a aktuálna realita sú dva rozličné svety. Hlavný nástroj okupačných orgánov je vytváranie paralelných štruktúr. Ak teda krymskí Tatari, väčšina z nich nevítajú nové orgány, to znamená, že si musia nájsť svojich vlastných krymských Tatarov, ktorí hovoria v prospech Ruska. A ešte jedna úplne posledná vec, ktorá chcem, ktorú chcem povedať, že neviem, ako dlho táto okupácia bude trvať. E, viem, že krímsky Tatári čakajú na zázrak, myslia si a dúfajú, že medzinárodné spoločenstvo má kľúč k, k riešeniu tohto problému, že privedie spravodlivosť späť a oni sa pýtajú prečo Európske spoločenstvo nepoužije tento kľúč. Ak ho máte, tak ho treba čo najskôr použiť. Potrebujeme chrániť ľudí na Kryme, krímskych Tatarov a ostatné etnika preto, aby sa zachovalil, aby, aby títo prežili. E, pretože Rusko presadzuje veľmi prísne požiadavky a misia ukázala, že že dobre smerované činnosti môžu priniesť výsledky. Je potrebná misia na Krím a nesmie byť uznaný Krím ako súčasť Ruska. Ďakujem. E, teraz bym zaprosiť e, do vypovedi pani Valérie Ludkowską. Teraz by som chcel dať slovo pani Valerii Ludkovskej ktorá je ukrajinskou ombudsmankou. Už som s vami spolupracovala, ale nikdy sme e, vás tu ešte nemohli privítať e, na samite ombudsmanov krajín východného partnerstva. Sme sa stretli. Som skutočne rád, že vás tu môžem privítať dnes na našom spoločnom stretnutí. Dovolte mi zdôrazniť veľké výzvy, ktorým čelia orgány na ochranu ľudských práv. Tieto si zaslúžia podporu, aby zostali neutrálne na druhej strane, efektívne pracovali. Čiže dávam vám slovo a chápem to tak, že vo vašej prezentácii sú obsiahnuté určité drastické fotografie a teda požiadali ste ma, aby som o tom povedal kolegom vopred. Nech sa páči. Ďakujem za slovo a ďakujem za túto príležitosť porozprávať vám o porušovaní ľudských práv na východe Ukrajiny a na Kryme. Začnem tou najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva, ktorá najviac trpí na východe Ukrajiny na Kryme. A tu mám na mysli porušovanie práv detí, ktoré žiaľ zostávajú v, v oblastiach, kde sú tieto konflikty a ich práva sú porušované proruskými skupinami, ktoré sú prítomné na východe Ukrajiny. Ich práva sú porušované aj ruskými okupačnými orgánmi. Najtypickejším príkladom tejto, tohto systematického porušovania práv detí sú tie, ktoré vidíte na obrazovky. Veľmi často separatisti si vytvárajú sídla v škôlkach či školách. Uvedomujú si, že Ukrajinci nikdy, ukrajinská armáda nikdy nezbombarduje takéto zariadenia. Veľmi často sú deti jednoducho unašané a mm, sú premiesňované do Ruska. Veľmi často deti sú používané ako ľudské štíty a keď ukrajinské orgány sa ich snažia evakuovať či zachrániť z konfliktných oblastí. Spomínate si, konflikt e, bol, e, teda vyvstal veľmi rýchlo a ukrajinské orgány neboli pripravené na takúto agresívnu politiku Kremľa. Jednoducho sme nemohli deti včas odviezť do bezpečia. Donetská administratíva nás informovala hneď na začiatku konfliktu, že teroristické organizácie zbierajú informácie o deťoch a Rada ministrov tzv. E, Doneckej ľudovej republiky vydal um, vyhlášku, ktorá bola um, doručená do všetkých škôl, ktoré ešte uh, boli otvorené v tejto oblasti a tento dokument hovoril a nariadoval týmto ľuďom, aby evakuovali všetky deti. Bola tu aj špeciálny príkaz neevakovať deti nikde, ale teda evakovať ich výlučne do Ruskej federácie. V júni niektoré skupiny nelegálne, bez akýchkoľvek dokumentov, previedli 61 sirôt z Doneckého regiónu do Ruska. A ministri zahraničných vecí a ombudsmani sa zasadili o to, aby tieto deti sa dostali naspäť domov. V júni sa to stalo prvýkrát, v júli znovu. To najstrašnejšie sa ale stalo v auguste. 8 postihnutých detí bolo unesených z nemocnice boli to siroty, nemali žiadnych poručníkov, čiže trpeli už aj tak dosť. Toto sú chore deti, trpia paralýzou, majú určité nervové ochorenia. Ich vek je od 8 mesiacov do 2 rokov, niektoré majú len 24 mesiacov a tieto deti s postihnutím boli bez akejkoľvek lekárskej pomoci úplne bežným autobusom prevezené preč z nemocnice do Ruska. Stalo sa to v auguste, vtedy, keď tam bola strašná horúčava. Tieto deti boli naozaj dehydrované, nemohli už cestovať ďalej ako do Rostova a tam ich teroristi museli nechať v nemocnici najskôr sa postarali o seba a potom začali rokovať s Ukrajinskou radou, ktorá má pobočku v Rostove. Rada nemohla ani len navštíviť tieto deti, aby videla, v akom sú stave. Potom ombudsmani začali rokovať a o dva dní neskôr sa nám podarilo deti vrátiť naspäť. Použili sme sanitky, a vďaka ministerstvu zahraničných vecí a ombudsmanom sa toto podarilo, pretože ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie, teda konkrétne minister pán Lavrov, napriek všetkým vyhláseniam, ktoré verejne urobil, sám povedal, že unášanie, únos týchto detí cez hranice je len únosom, ničím iným. Chcem upozorniť na to, že v niektorých oblastiach Ukrajiny Ukrajina nemôže kontrolovať svoje hranice, proste tam nemá žiadne, e, žiadne e, hliadky, ale ruské hliadky tam sú a ignorujú to, že deti sú unášané bez akýchkoľvek dokumentov. Kedykoľvek o tom počujem, si kladiem otázku, prečo, z akého dôvodu. Moje jediné vysvetlenie je také, že deti by sa dali použiť ako propaganda, pretože toto ruská televízia robí systematicky. Počúvame o prípadoch porušovania ľudsk- e, práv detí na Kryme. Máme tu program e, Kvapka nádeje, ktorý je určený pre tieto deti, ktoré sú sirotami. je jasné, že každý štát sa snaží, aby takéto deti boli vychovávané v rodinách, nie v sirotincoch. Ruské orgány ale začali alebo spustili tento projekt Kvapka nádeje, ak e, siroty sú ukrajinskí občania, tak sú adoptované rozličnými ruskými rodinami v rôznych častiach Ruska a implementujú sa len ruské zákony a tým sa bráni Ukrajine e, čo i len monitorovať život týchto detí v Rusku čo teda porušuje článok 8 dohovoru o právach detí, hlavne pokiaľ ide o právo dieťaťa vybrať si svoje vlastné občianstvo. Čiže sa tým porušuje ukrajinská legislatíva a Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí už vyjadrilo svoje obavy a protesty. Ja som kontaktovala rúského ombudsmana Vrátim sa ešte k porušeniu ľudských práv na Kryme. Pán Čubarov a pán Džamilov nesmú vstúpiť na krímske územie a upozorňujem aj na to, že napriek tomu, že sú to uh, lídry uh, e, krymských Tatárov, uh, ešte stále teda toto nie je možné. Nemôžu proste na tomto území žiť. Ja sa stretávam alebo mám kontakty s ruským ombudsmanom a požiadala som ho, aby mi poskytol právny dokument, ktorý by mohol byť použitý na súde. Dokument, ktorý by vysvetlil, prečo pán Čubarov či Žamilov nemôžu vstúpiť na Krym. Do dneška som nedostala odpoveď, hoci svo, svojho rezortného kolegu som oslovila právo na súkromný život bolo porušené, právo na uh, spravodlivosť taktiež, pretože ani pán Čubarov, ani pán Džamilov nemôžu sa odvolať proti tomuto zákazu ani len na ruskom súde. Tiež musím povedať, že pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv krímskych Tatárov, títo sú skutočne cieľovou skupinou. E, situácia je naozaj veľmi vážna. Nemôžu títo ľudia vyznávať svoju vieru. A mm, ja by som vám chcela povedať, že to, čo sa deje na Kryme, to, čo vidíte na plátne Rada e, ministrov na Kryme, takto to vyzeralo v čase, keď e, Krym bol ešte súčasťou Ukrajiny. A vidíte, súčasný názov je napísaný v troch jazykoch ruštine, ukrajinčine a v tatarčine. To je spôsob, akým ako táto budova vyzerá dnes, myslím si, že to je ten najhmatateľnejší prípad toho, čo sa, alebo teda dôkaz toho, čo sa deje na Kryme. Mm, máme prípady týchto porušení ľudských práv Tatarov, právo prejavu, právo slobody, ktoré mali 23 rokov, keď Krym bol súčasťou Ukrajiny. Počas celého tohto obdobia všetko toto, čo vidíte na plátne, sa dodržiavalo. Čiže tam boli sviatky, a voľné dni a teraz sú zakázané. Jednoducho už neexistujú. Okrem toho sme zaznamenali veľa prípadov porušení ľudských práv Tatárov, krymských Tatárov. Krymské orgány ignorujú vraždy, únosy, zmiznutia, prípade, že je zabitý krymský Tátar, tak neprebieha ani len vyšetrovanie. Viacero prípadov sa stalo, kedy ľudia e, bolo po nich vyhlásené pátranie bez výsledku, pretože nikto nemá záujem vyšetriť smrť krymských Tatárov pod vedením ruských orgánov. Etnickí Ukrajinci taktiež nemajú v plnom rozsahu ľud, svoje práva. Možno, že táto situácia je ojedinelá vo svete, ale v tomto momente na Kríme máme etnickú menšinu, ktorá sa neskladá len z krímskych Tatarov. Máme tam aj iné etnické menšiny, Ukrajincov a ich práva sú porušované taktiež. tým, že boli organizácie menšinové zrušené, zakázaná ich činnosť a tiež filologicky, filologická katedra na Krímskej univerzite bola zrušená. Náboženské organizácie na Kryme tiež trpia, ich práva sú porušované. Ukrajina je tolerantná voči rôznym náboženstvám a kongregáciám, avšak, čo sa týka Krymu, tak to už neplatí úplne. Napríklad, ak sa pozriete na zástupcov ortodoxnej cirkvi na Ukrajine, oni tvrdia, že sú na Kríme persekuovaní a nemôžu vykonávať bohoslužby. Tí, tá tzv. krímska domobrana, ktorá koná s pomocou lokálnych orgánov, prakticky ukončila aktivity e, kostolov v Sevastopoli, Charkove, Perválne a oni to nechcú ďalej povoliť. Ďalšie porušovanie ľudských práv sa uskutočne nielen na, na Kryme, ale aj vo východných častiach Ukrajiny. Myslím, že tu je situácia najhoršia. Chápem, že už mám málo času a preto sa pokúsim povedať to stručne. Rada by som len povedala, čo sa vo východných častiach Ukrajiny deje. Žijeme v 21. storočí v Európe a preto je absolútne nepredstaviteľné, že sú tam pochody rukojemníkov. Ľudia, ktorí boli zatknutí, musia prejsť pešo celým mestom, sú nútení prejsť a ľudia do nich hádžu kamene. Rovnako sú privezovaní k stĺpom hamby, takže každý, kto je okolo nich, môže ich oplúť alebo hodiť na takéhoto človeka kameň len preto, že táto osoba vyjadrovala svoje proukrajinské názory. To sa stalo aj v Donecku a Luhansku. Tiež vieme o mučení, ktoré sa používalo na východe Ukrajiny. Ja som sa s tým stretla poprvýkrát. Tá osoba je oblepená lepiacou páskou a keď mu znecitlivajú ruky alebo nohy, tak tak tá bolesť je skutočne hrozná. Alebo niekedy počujeme o ľudí, ľuďoch, ktorých eh, ukrajinské logo v podobe tetovania bolo vyrezané, alebo niekomu odrezali ruku, pretože mal na nej tetovanie so slovami Sláva Ukrajine. No a často počúvam, že nie žiadne oficiálne potvrdenie vojenskej účasti Ruska v ukrajinskom konflikte. Avšak, keď sa pozrieme na fotky, ktoré vám ukazuje, tie boli odfotené v Kieve. Vidíme tu 10 parašutistov a v súlade s oficiálnymi informáciami títo parašutisti sa stratili a zablúdili. Oni nám povedali, ako stratili no a potom sa vrátili do Ruska. Avšak ruskí aktivisti prišli ku mne, spýtali sa ma na týchto parašutistov a ako sa s nimi zaobchádzalo, pretože bojovní, ruskí bojovníci za ľudské práva i v Rusku nevedia nájsť tých parašutistov. Je to zvláštna situácia, ale tak to je. A skutočne treba študovať tento konflikt a treba pochopiť, že to nie je interný konflikt. Bez tohto e, nikdy nedokážeme e, pochopiť e, situáciu na Ukrajine. Vieme, že mnohé medzinárodné organizácie sa snažia držia sa diplomatických vyjadrení pri hodnotení situácie na Ukrajine, ale ja nesúhlasím s hodnotením tohto konfliktu ako interného konfliktu. Ja som ukrajinská ombudsmanka a hovorím, že to je konflikt medzi dvoma štátmi. Ďakujem pekne. Большое вам спасибо, Валерия Рудковска. Następnym mówcą jest pan Roman Martynowski, prawnik, który... Dziękuję pięknie. Dalszym rečníkom je pán Roman Martinovský, právnik, ktorý sa zaoberá ľudskými právami. On kedy si žil v Sevastopole, teraz je notárny utečenec, bol donútený opustiť svoje mesto, je spoluautorom rôznych projektov, napríklad miestných eh, kancelárií na pre právnej pomoci. Ja som si istý, že nám ukáže a poukáže na mnohé prípady v jeho práci, ktoré nám objasnia situáciu trochu bližšie. Уважаемые дамы и господа, в первую очередь я благодарю... Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel poďakovať za príležitosť vyjadriť sa v týchto diskusiách. Krym bol vždy multietnickým územím. Je to vynikajúca krásna oblasť, kde miery žije mnoho národností. Ale po anexii Krymu približne 58% populácie boli etnickí Rusi, 20, viac ako 25% boli Ukrajinci a takmer 13-14% boli krímsky Tatári. A okrem týchto to množstvo ďalších etník ako Bielorusi, Armenci, Tatári, Židia, Poliaci, Moldavci, Azerbajdžanci, Úzbeci, Gréci, Nemci, Rómovia, Bulhári, Gruzínci, Estonci a mnohí ďalší. No a momentálne osobitne zlá situácia panuje pre krymských Tatárov. Je závažné ako nové orgány na Kríme zaobchádzajú s národnými lídrami. národov, ktoré žijú na tomto polovostrove. Keď zlyhali niektoré plány Ruska, tak sa rozhodli, že sa ich zbavia tým, že im zakážu vstup na Krym. Hlas týchto ľudí už nebude viac počuteľné v celej Ukrajine. Od 8 do 10 tisícov krymských Tatárov od anexie opustilo Krym a presťahovali sa do iných oblastí na Ukrajine. No a dovolte mi povedať, že dôvodom nebola náhla, nebolo náhle želanie e, Tatarov žiť v Lvove, Kieva alebo inde. Dôvodom bolo zabíjanie, dôvodom boli mnohí nezvestní, zmiznutia bez stopy, e, zastrašovanie, rušenie jazykového vyučovania krymských Tatárov na hlavnej Krymskej univerzity bola zatvorená katedra e, krymských Tatárov. E, e, hlavný televízny kanál bol zrušený. Kolega Čerabov hovoril o situácii krymských Tatárov a preto ja budem hovoriť o situácii iných etník. No a Ukrajinci, ktorí žili na, na Kryme, sa im život. My, Ukrajinci, ktorí sme žili na Kryme, sme tvorili súčasť etnickej väčšine, teraz sme v etnickej menšine, to je nová realita, s ktorou sa musíme vyrovnať. Ako viete, tak dodatočným problémom je, že v Ruskej federácii štatút etnickej menšiny nie je zakotvený v legislatíve, na rozdiel od Ukrajiny, kde tento štatút je regulovaný osobitným zákonom. V Ruskej federácii jedna petina populácie, jednu petinu populácie tvoria etnické menšiny. No a za ostatných 10 rokov sa snažia, alebo sa aspoň tvári, že sa snažia prijať zákon na vyriešenie situácie etnických menšín, ale nedostali sa veľmi ďaleko. A myslím, že po nútenej anexii надеяться je šanca na vyriešenie ešte menšia. Myslím, že ruské orgány by súhlasili s potrebou vyriešiť rôzne otázky spojené s náležitým zastúpením ukrajinských a krajinských Tatárov legislatívnych orgánoch v Rusku. Avšak legislatívne riešenie tejto otázky musí viesť ku garantovanému zastúpeniu. Jedna, jedna z najhorších prejavov obsadenia Krymu je zatváranie e, tatarských a krymských alebo škôl krymských Tatárov. Zatvorili 14 a momentálne e, nie je na Kríme žiadna ukrajinská jazyková škola. A nie je žiadna škola, kde, alebo teda počet základných škôl, kde sa vyučuje v ukrajinskom jazyku, sa výrazne znížil. Veľmi dôležité je, že ruské orgány cynicky to vysvetľujú tým, že deti sa nechcú vzdelávať v ukrajinskom jazyku, čo podporujú aj ich rodičia. No a nie všetci chápu tie práve dôvody zatvárania škôl a tohto náhleho patriotizmu. Zdá sa, že ruský politický establishment je uh, eh, pre všetko. No a Tatári a Ukrajinci, ktorí opustili Krym, spolupracujú s medzinárodnými spoločenstvami Arméni, Židia, Moldavci a mnohé ďalšie etniká, o ktorých som už dnes hovorila. A to majú z tých hľadov ešte ťažšie. Je ich skutočne veľmi málo, aby mohli odporovať proti tomu, čo sa deje a ich hlasy sa nezaznievajú na televíznych obrazovkách alebo e, v novinách, pretože ich nemajú jednoducho. Sú etniká, alebo menšiny, ktoré, ktorých eh, je len 100 až 200 ľudí. No a ich eh, práve na seba určite bolo spochybnené tým eh, čítaním obyvateľstva a je ťažké priznať, že nie ste Rus, keď proruská proruská väčšina zastrašuje ostatných. No a po tretie, keď obyvateľ Ukrajinci na e, Kríme sa stali obeťami a predmetom útokov, tak nemôže to e, ostať bez vplyvu na menšie, ešte menšiny, ako Arméncov a ďalších. No a jeden zo spôsobov, ako vyriešiť e, problém hm, menších, národnostných menšín, na Ukrajine mohlo byť vytvorenie pravých podmienok pre zjednotenie s ich rodinami na Ukrajine napríklad. Historicky Galiča Ľudsko sú krímske eh, krímske menšiny, bulharská menšina je napríklad na Odese a eh, vláda by mohla vytvoriť podmienky na eh, ich presídlenie na Ukrajinu na to, aby zachovala ich kultúru, jazyky a zvyky je dôležité, e, musíme vyzvať lídrov menšín, aby sa angažovali aktívne v presídlení krymských utečencov. môžem pomôcť aj rómskej e, komunite, no a je tu ďalší problém, na ktorý by som sa chcel zamerať. To nesúvisí s etnickými menšinami, ale je to tiež veľmi dôležité. Hovorím že mnohí ľudia, ktorí sú vyšetrovaní, sú na súdoch, ostávajú na súde, nemôžu opustiť, pretože sú eh, v zadržiavaní. No a množstvo týchto ľudí je zdrojom obav nie len pre pani Ľudkovskú, ale pre mnohých obovníkov za ľudské práva je ťažké urobiť niečo samostatne, aby sme týmto ľudí, ľuďom pomohli. Je tu ďalší problém, ktorý súvisí s rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva. Je množstvo prípadov, ktorým sa vyjadril súd na implementáciu ad hoc opatrení na revidovanie rozhodnutí národných súdov je tu konkrétny prípad, kde ICHR rozhodol o prijatí ad hoc opatrenia. Bohužiaľ, tento rozsudok uskutočnil v rovnakom čase ako anexia Krymu a miestny súd eh, stiahol na Ukrajinu celú, čiže je to stále iba na Kryme a neposunulo sa to alebo nepostúpilo to na Ukrajinu, takže Ruská federácia bráni výkonu ad hoc opatrení na Ukrajine. A je tu ďalší problém, a totiž, že Ukrajina odmieta dodržať rozsudok o vyplatení kompenzácií. Takže ten stiažovateľ nedostane, eh, nedostane odškodné No a problémy, ktoré má Ukrajina a ktoré majú ľudia kvôli aktivitám Ruska, každodenne sa zväčšujú a nie je dostatok času, aby sa hovorilo o nich všetkých a preto by som sa chcel zamerať na to, akú pomoc očakávame od Európskej únie. Nehovorím o finančnej pomoci. Poprvé, potrebujeme vašu morálnu podporu, sú veci, ktoré sa nedajú merať peniazmi. Je to morálna podpora, záujem, všetko, čo sa dá opísať ako solidarita. Je to tiež použitie sila morálnej autority európskych štátov a ich lídrov, aby sme zabránili nehumánnej politike nášho východného suseda. Myslíme, a sme presvedčení, že krímska otázka sa dá vyriešiť len tým, keď sa Krím vráti Ukrajine. No a problém ukrajinskej suverenity nie je len problém Európy, ale je to problém celého sveta. Rusi radi hovoria, že čas e, niečo začne, to už je polovica úspechu. A, ale a to, čo sa deje na Ukrajine, môže byť tragédiou pre celé e, globálne spoločenstvo. Pomoc môže mať rôzne formy. Prosím, pomôžte nám zachovať umierajúcu občianskú spoločnosť na Kryme. Aktivisti opúšťajú, mnohí sympatizanti eh, odchádzajú alebo sa stiahujú do ilegality. Dokonca je ťažké eh, získať obhajcu pred súdom pre aktivistov. Už len štyria advokáti sú ochotní ujať sa týchto prípadov. Takže prosím, pomôžte nám kultivovať správny prístup našej krajine, čo sa týka vnútorne presídlených osôb. Je to ťažké, pretože je to poprvýkrát, keď máme podobný problém. Bohužiaľ dnes nás vláda diskriminuje. My nemôžeme poriadne opísať, čiže im všetkým prechádzame kvôli tlaku nášho východného suseda. Napríklad Grécko alebo Bulharsko by mohli udeliť dlhodobé víza rímským Grékom alebo Bulharom. To by bola veľká pomoc. A rovnako musíme reformovať kolektívnu bezpečnosť v Európe a mohli by ste tiež a myslí sa na to znením dokumentov Ukrajine. Závažné obavy po závažných obávach nemôžu nasledovať mierne obavy. Závažných obáv musia nasledovať konkrétne kroky. No a môže sa stále dookola opakovať len, že máte obavy. je veľmi správne, že hovoríte s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a MVOčkami. Od nás získate väčšiu podporu ako od byrokratov a úradníkov. No a na záver by som chcel citovať nášho básnika. Spojme sa a spoločne neprehráme. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Martinovský. A posledným rečníkom je pán Boris Zacharov, ktorý zastupuje novú generáciu, generáciu plnú dynamizmu. Pán Zacharov je riaditeľ advokátskeho centra pre ľudské práva, Helsinského centra a angažoval sa veľmi v procese príprav prvého zákona o interných utečencoch. Eh, Takže teraz dostanete slovo a povedzte nám niečo o vašej skúsenosti. Eh, Uvažajme dámy i господа, позвольте представить вашему вниманию Dámy a páni, dovolte mi povedať niečo k situácii v oblasti ľudských práv na Ukrajine. E, zameriame sa na okupované územia e, Krymu a takisto sa zameriame na práva e, utečencov, internal displaced persons. Takže bol tu boj proti tomu, aby tá, tento boj e, bol za e, dôstojnosť, za ľudské práva, ale v konečnom efekte išlo o e, nezávislosť Ukrajiny. Po veľkom násilí Janukovičového režimu ukrajinský ľud podstate vykonával svoje právo e, rebelstva. Po e, víťazstve revolúcie sme e, čelili novej výzbe. Rusko spustilo agresívne kroky voči Ukrajine a anexovalo Krym, ale takisto by sme nemali zabúdať, že Rusko podporilo režim Janukoviča už predtým a je veľmi dobrý dôvod mať podozrenie, že Rusko bolo za, stálo za prelievaním krvi na Majdane Krím eh, bol eh, anexovaný a toto celé kontrolovali eh, osobitné jednotky Ruska, ktoré spustilo vojnu proti Rusku. Napriek tomu nová vláda prekonala akútnu politickú a ekonomickú krízu, aby opätovne obnovila ozbrojené sily a pripravila a e, zriadila dobrovoľné jednoty, ktoré v spoločnosti s Národnou gardou e, e, pomohli v prvej fáze vojny. Takisto sa zabránilo ďalšiemu rozširovaniu konfliktu nad rámec Donbasu a vykonávanie prezidentských volieb a parlamentné voľby 26. oktobra. Spolupráca medzi štátnymi agentúrami a občanmi sa zlepšila. Spustíme reformy e, nášho právneho se... Prijali sme protikorupčný úrad, takisto e, E, dobrovoľníci sa ukázali byť najlepším príkladom verejnej solidarity na základe e, demokratických iniciatív a 79 ukrajinskej populácie podporilo naše ozbrojené sily a minimálne 15 ukrajinského obyvateľstva sa zapojilo do Majdánu a do dobrovoľného hnutia. Napriek tomu ozbrojený konflikt, ktorý E, vyčerpal všetky zdroje e, v rámci politického systému a korupcie. E, toto podkopalo rýchle reformy a rýchly rozvoj krajiny. Z toho dôvodu sú ohrozené ľudské práva na základe právnej politiky štátu bolo prijaté právo